Vážení kolegovia, začali by sme teda s dnešnou schôdzou na výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a potravinovú bezpečnosť. Ja budem predsedať e, v neprítomnosti našho predsedu a začneme rovno s prvým bodom prijatie programu dnešnej schôdze. Pokiaľ nie sú žiadne výhrady, tak môžeme tento program prijať bez zmien. Výhrady nie sú podľa všetkého žiadne, takže program je prijatý. Ďalej, oznámenia predsedu. Stefan Donea sa stal členom alebo súčasťou sekretariatu Envy teraz 1. apríla a Nora Kovačeva sa vrátila eh, na sekretariat Envy po roku, ktorý strávila na výbore, na vyšetrovacom výbore EMIS. Vrátila sa k 10. aprílu, takže oboch vítame opäť, alebo ponovom, v prípade Štefana, e, na sekretariate Envy. Potom, e, pokiaľ ide o stretnutie koordinátorov a ich odporúčania z 11. apríla 2017, odporúčania koordinátorov boli e, distribuované elektronickým spôsobom a takisto pokiaľ nie sú žiadne e, pripomienky, výhrady k týmto odporúčaniam, e, budeme ich považovať za prijaté, takže prijaté sú. Ďalej bod číslo 4 na programe, to je výmena názorov s komisiou, e, pokiaľ ide o normy kvality a bezpečnosti ľudských orgánov, ktoré sú určené na transplantáciu. A poprosím pána E, kolegu Snikelsa, ktorý tu zastupuje komisiu, aby e, vystúpil. Nech sa páči, pán Snikels. Ďakujem pekne. A ďakujem pekne za to, že ste dali komisii príležitosť stručne e, predstaviť prvú implementačnú správu, pokiaľ ide o smernicu 2010-53. Táto smernica je naozaj úspechom Európy, to takým úspešným je to taký úspešný príbeh. Začnem nejakými číslami. V roku 2015 viac ako 10 tisíc e, donácií e, orgánov sa e, uskutočnili v EU a vyplynuli z nich vyplynulo z nich o 29% navýšenie v porovnaní s rokom 2006. A toto zvýšenie je výsledkom veľkého zvýšenia takýchto darcov o 56% živých darcov a takisto aj 21% navýšenie, pokiaľ ide o darcov, e, ktorí zomreli. A to, toto navýšenie je naozaj veľmi dôležité e, a významné a je to veľmi pozitívna správa aj pre pacientov v Európe. Tieto transplantácie častokrát sú e, také, že zachraňujú ľudské životy a nemajú alternatívu. Ale samozrejme netreba byť úplne spokojný, naďalej platí, že príliš veľa ľudí na tej čakačke, tak, tak e, povediac, e, alebo tzv. čakačke, naďalej zomierajú a na to treba vždy e, pamätať. A keď sa pozrieme na ďalšie čísla, konkrétne čísla, alebo teda tie čísla z jednotlivé krajiny, pokiaľ ide o darcov, E, tak za posledné roky e, došlo k veľkým a výrazným navýšeniam takmer vo všetkých členských štátoch, ale zároveň vidíme, že sú tam naďalej dosť veľké rozdiely medzi krajinami. Napríklad Španielsko a takisto nedávno aj Chorvátsko, to sú krajiny, kde máme 40 e, darovaní na milión obyvateľov ročne to sú čísla, ktoré patria medzi najvyšším celom svete, ale v iných krajinách naopak e, takýchto e, prípadov je oveľa menej, niekedy až 10 krát menej. A môžem vám ukázať aj e, veľmi podobné rozdiely, pokiaľ ide o živých darcov, kde zase Holandsko a Spojené kráľovstvo patria medzi najúspešnejšie krajiny. A tieto čísla podľa nás hovoria iba o možno v závere, to síce, že naďalej je potenciál väčšej a silnejšej európskej spolupráce. Mali by sme sa navzájom e, naučiť e, jedných druhých, ako spoločne postupovať ešte lepšie, tak ako napríklad Chorvátsko sa to naučilo od Španielska. Na tomto sme sa e, snažili pracovať v posledných rokoch. Naša práca v oblasti darcovstva orgánov je postavená na dvoch E, pilieroch. Máme tu smernicu, ktorú v roku 2010 parlament a rada prijali. E, tam sú základné e, štandardy a normy pre kvality, pokiaľ ide o transplantáciu orgánov a potom je tam spolupráca, ktorá vychádza z akčného plánu, kde sa podporujú národné orgány aj v oblastiach, ktorú, ktoré legislatíva nezahrňa, to je efektívnosť systému transplantácie a zvyšovanie dostupnosti orgánov. A dôvod, prečo by ste pozvali komisiu, aby dnes vystúpila, to je nedávne uverejnenie prvej implementačnej e, správy, pokiaľ ide o tú smernicu e, o e, darcovstve orgánov. A ako bolo povedané, táto smernica zaviedla isté minimálne požiadavky, pokiaľ ide o kvalitu a bezpečnosť a tieto požiadavky sa týkajú celej, o celého dodavateľského reťazca od darcovstva až po transplantáciu, vrátanie testovania a vrátanie prepravy. A v rámci tohto prvého cvičenia v rámci implementácie e, vlastne zistujeme, či e, členské štáty e, majú dostatočnú kontrolu alebo dohľad nad sektorom a tu sú správy pozitívne v súlade so smernicou všetky štáty príslušné orgány vytvorili a členské štáty využívajú odlišné modely na to, aby tento dohľad bol vykonávaný. Niekde majú v krajine jeden takýto orgán, niekde majú až štyri orgány a z nášho pohľadu to je v poriadku, pokiaľ pravidla sú jasné a pokiaľ dochádza k primeranej koordinácii medzi jednotlivými aktérmi. A ďalší zaujímavý aspekt, ktorý sme si všimli počas e, tohto vyhodnocovania implementácie je, že členské štáty umožňujú aj obstarávanie zo strany e, lekárskych tímov z iných členských štátov, čo je veľmi rozumné, pretože nebolo by E, logické, aby každý členský štát mal e, e, centrum pre transplantáciu, napríklad plúc alebo srdca, proste na to nie je dostatočne veľa prípadov ročne, čiže členské štáty tým pádom E, uzatvárajú multilaterálne alebo bilaterálne zmluvy, na základe ktorých potom týmy zo skúsených krajín môžu e, orgány zo susedných krajín e, tak povedať zbierať a potom tie druhé krajiny sa umožňujú tým pacientom z tých menej skúsených krajín, aby sa mohli zúčastňovať na programoch transplantácie. Takýmto spôsobom sa viac orgánov získa a potom využije aj na prospech pacientov. A to je skutočná európska spolupráca, ktorá vychádza z princípov solidarity, a pokroku a je to výsledok vašej skvelej práce na tejto smernici. Ešte sa stručne vrátim k tomu akčnému plánu. V zásade e, komisia platí rôzne štúdie a, a projekty, ktoré umožňujú národným orgánom spolupracovať. Dáme si typické príklady, napríklad twinningové programy, kde skúsené krajiny školia menej skúsené krajiny, potrebujeme spoločné programy, napríklad pokiaľ ide o e, koordinátorov transplantátov, alebo e, napríklad teraz tu bolo vytvorenie IT platformy, kde členské štáty môžu ponúknuť také e, orgány, ktoré majú navyše a tieto ale táto platforma sa používala najmä v prípade orgánov, kde sú dárcovia deti, pretože tam počet možných príjemcov je obmedzený vzhľadom k lekárskym špecifickým mm, charakteristickým vlastnostiam. A takisto sme podporili členské štáty, ktoré vytvorili toolbox pre e, živých darcov a toto takisto umožňuje tento toolbox potom menej skúseným krajinám takýto program rozvíjať. Akčný plán sa skončil v roku 2015 a e, momentálne sa prehodnocuje. Konečná správa bude k dispozícii ešte pred letom. posledných rokoch sme takisto dostali dosť veľké peniaze a financovanie zo strany Európskeho parlamentu, za čo sme veľmi e, vďační a momentálne realizujeme dva veľké projekty. Jeden sa týka e, chronických chorieb e, obličiek a potom jeden je taký skôr osvetový. A pokiaľ ešte vám chýbajú argumenty, pokiaľ ide o posilnenie takéto spolupráce v oblasti transplantácie orgánov, chcem ešte hovoriť o veľmi dôležitom prvku a to je nasledovnom. Orgány, zachraňujú životy, to poprvé, samozrejme to je najdôležitejšia vec, ale zároveň takto šetríme aj e, peniaze. E, príklad e, na tom e, slajde je možno už taký starší, ale stále je e, platný, pokiaľ napríklad platný. Pokiaľ napríklad to, čo sa robí v oblasti dialýzy v Spojenom kráľovstve, dáme to e, toho dáme transplantáciu obličky, tak zdravotnícky systém danej krajiny môže na tom usporiť až 80 E, pokiaľ ide o každý rok e, prežitia daného e, pacienta. Čiže zvyšuje sa kvalita života daného pacienta, to poprvé, a takisto je tu možnosť, aby pacient potom sa mohol vrátiť aj na trh práce. Toľko teda moja stručná prezentácia. Opäť ďakujem Európskemu parlamentu za to, že naozaj veľmi kvalitne ste pripravili túto smernicu, pokiaľ ide o E, transplantáciu orgánov a darcovstvo orgánov. Naozaj podľa mňa to je veľmi kvalitný e, e, príklad európskej spolupráce a niekedy sa to tak stáva v takýchto prípadoch, že ľudia až tak veľmi o tomto programe nevedia, ale pokiaľ budete mať, a teda rozhodne to platí, a pokiaľ budete mať nejaké ďalšie otázky, radi na ne zodpovedieme, budeme zodpovedať alebo odpovedať. Ďakujem pekne, pán Schnickels, vy ste vlastne vedúci aj jednotky e, lekárske alebo e, medicínske výrobky B4 a ďalej poprosím kolegu pána Mestnera, alebo pani Mestner, sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem aj komisii za informácie. Ja som to pozorne sledovala, ja som bola e, predtým v regionálnej politike. Viem, že darovanie orgánov je e, nedostatočné, sú s tým spojené mnohé problémy. Bola som trochu sklamaná, že Nemecko sa nezúčastňuje žiadneho programu spolupráce. Ehm, Nemecko, zdá sa, má s tým trochu problém. Preto sa chcem opýtať, ako to presne funguje. Hovoríte, že eh, je relevantná smernica a v prípade, že sa uplatňuje výmena medzi krajinami, zatiaľ je to na dobrovoľnej báze. Chcem sa opýtať, či prebiehajú aj také výmeny, na ktoré sú zúčastňujú všetky krajiny, všetkých 28 členských štátov či sa zúčastňujú týchto stretnutí a tiež e, dosť ma e, zaujalo, že ste spomenuli Cyprus, Taliansko a Spojené kráľovstvo pri jednom modeli spolupráce. To sú dosť sebepisne vzdelené krajiny a zdá sa, že to predsa funguje. Súvisí to s tým, že majú e, nejaké osobitosti, nejaké, ide o konkrétne krídla. Ja by som si to predstavovala tak, že pôjde skôr o susedné štáty, ale tieto konkrétne štáty, tá teda Cyprus, Taliansko, Veľká Británia sú zemepisne dosť vzdialené. Chcem sa opýtať, e, či to súvisí s nejakými osobitostiami, alebo či je to len nejaká výnimka. Ďalej po tretie, spomenuli ste, e, že v jednej veci sú e, Holandiania v popredí. Ak som správne informovaná, tak v Holandsku v prípade nehody automaticky nastáva darovanie orgánov a iba ak má osoba pri sebe doklad, preukaz o tom, že si neželá, aby sa orgány darovali, tak e, sa orgány neposkytnú. Máte informáciu o tom, že e, by bolo práve vďaka tomu v krajine viac orgánov k dispozícii, že je to teda vhodnejšie. V Nemecku my takýto systém nemáme, e, máme opačný systém. Chcem sa preto opýtať, či sa osvedčil takýto systém, ktorý nefunguje. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Meissner. Ďalej, pani Dali. Thank you, chair. Ďakujem pekne, ďakujem aj komisii. Teší ma, že e, vidím e, tento nárast využívania takýchto e, postupov, že to dokonca stúplo až o 29%, ale e, do dnešného e, dňa platí, že dopyt e, po orgánoch je stále vyšší, ako sú orgány, ktoré sú k dispozícii, ako je ich počet. A videli sme napríklad v roku 2012 sme mali 4000 pacientov v rámci EÚ, ktorí prišli o život práve na čakacom zozname, kým čakali teda na takúto transplantáciu orgánov. A dokonca tohto Eh, roku takisto platilo 64 tisíc pacientov, ktorí naďalej na tom zozname boli eh, uvedení. A to znamená, že tieto čísla nám hovoria, že čo musíme čo, čo, musíme čo možno najviac podporovať eh, darcovstvo orgánov a mať aj dobrú legislatívu v tejto oblasti. A pokiaľ môžem, pán predseda, chcel by som, zdôrazniť, chcel by som zdôrazniť dôležitosť darcovstva orgánov. Pokiaľ mám E, sieť pre vzdelanie orgánov e, citovať, tak e, oni hovoria, že bez darca orgán, darcu orgánov nie je žiadny príbeh, žiadna nádej, ale keď tam darca je, tak vlastne orgán alebo teda nový život môže vzniknúť alebo tak, teda pokračovať a myslím si, že to je práve to dôležité, teda E, treba podporovať darstvo orgánov vo všetkých členských štátov, pretože naozaj je to ako keby dávanie nového života de facto. Ale samozrejme rozumiem, že Európska únia v tejto oblasti má obmedzené právomoci, pokiaľ ide o jej e, aktivity v oblasti verejného zdravotníctva a teda častokrát vo verejného zdravia a teda častokrát skôr našou úlohou je podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi. Ale Uh, úprimne podporujem a cením si tú prácu a tú snahu, ktorá bola vykonaná v tejto oblasti implementácie a najprv prijatia a teda neskôr implementácie e, tejto legislatívy a zabezpečovania e, kvality a efektívnosti transplantácie. E, sú tam veľké rozdiely medzi členskými štátmi, naozaj veľmi veľké. V niektorých krajinách, dá sa povedať, plne závisia od bilaterálnych dohod. Napríklad aj moja krajina patrí medzi tieto krajiny, Malta teda. Ale myslím si, že to vlastne nie je otázka iba pre členské štáty, ale otázka aj, aby sme o nej hovorili na európskej úrovni. A E, treba pamätať na to, aké kompetencie, aké právomoci má Európska únia v tejto oblasti, samozrejme, ale tiež treba pamätať aj na rozdiely medzi členskými štátmi, tak ako to e, bolo uvedené v tej prezentácii. A samozrejme, my naozaj potrebujeme revolúciu, pokiaľ ide o verejné, e, verejný prístup, ver, prístup verejnosti, správanie verejnosti, tak aby sme naozaj mali navýšenie, pokiaľ ide o darcov, či už živých, živúcich alebo tých, ktorí zomreli, e, takýchto teda orgánov. A ja by som chcela od komisí ešte od komisí viac vedieť, pokiaľ ide o tú cezhraničnú výmenu orgánov, e, či si komisia myslí, že túto oblasť treba ešte vylepšiť a potom e, z pohľadu komisie, aké sú hlavné kroky, ktoré by, alebo hlavné aktivity, ktoré by členské štáty a aj EÚ ako taká mali prijať v tejto oblasti tak, aby sme sa dopracovali naozaj do takej pozície, Eh, aby sme mali možno nie nulu úplnú, ale proste čo, čo možno najmenej ľudí, aby na tých zoznamoch bolo a aby čo najmenej ľudí zomieralo, pretože čakajú na transplantáciu orgánu. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, madame Dali. Je pas... Ďakujem pekne, pani Dali. Ďalej, pán Olvini. Uh, merci. Uh, Mr. Chairman... Helveni. Eh- Ďakujem pekne. Je teraz dobrá príležitosť trochu si zhrnúť tie vedomosti, ktoré máme v tejto oblasti. A ja by som chcel poprvé v mene mojej skupiny spomenúť nejaké pripomienky k smernici. Táto smernica je užitočným nástrojom, pokiaľ ide o posilnenie cezhraničnej spolupráce a zabezpečenia vysokej kvality a efektívnosti transplantácie e, ľudských orgánov. A už je to 5 rokov, e, čo transpozícia tejto legislatívy prebehla do e, národného práva a teda môžeme to vyhodnocovať medzičasom, ale príslušné orgány niekedy ešte majú isté problémy, pokiaľ ide o interpretáciu a uplatňovanie E, danej legislatívy. A pokiaľ ide o darcovstvo živých osôb, to je naďalej istým e, dodatočným zdrojom, pričom sa e, zabezpečuje prísne dodržiavanie princípu neplatenej, neplateného darcovstva a dobrovoľného darcovstva. Vieme samozrejme, že to je veľmi náročná téma a tento princíp naozaj zabraňuje tomu, aby sme v tejto oblasti išli smerom k nejakej komercializácii, obchodovaniu alebo nezákonnému prípadne obchodovaniu s ľudskými orgánmi, čo je veľmi dôležité. A pokiaľ ide o nezákonné obchodovanie s ľudskými orgánmi v rámci EÚ, e, možno u nás to až tak veľký problém nie je, ale v ostatných Eh, regiónoch okolo Európy. Naozaj je to veľký biznis a taký dosť neludský biznis, takže treba dávať na to pozor a vnímať aj túto skutočnosť. Pokiaľ ide o boj proti nezákonnému obchodovaniu eh, s osobami za účelmi odstraňovania orgánov, toto je naďalej veľmi dôležitá téma. Vystupovateľnosť to je veľká obava, pokiaľ ide o bezpečnosť, e, potom bezpečnosť aj údajov nakoniec, čo sa týka príslušných osôb a je to takisto aj podpora implementovať e, tieto politiky e, s veľmi špecifickým zameraním. Pokiaľ niekto vie tie detaily, tak ten postup od nejakej prípadnej nehody, ktorá nastane, až potom k samotnej operácii. Vieme, že to je veľmi náročný, dôležitý proces má to byť všetko nastavené, nastavené správne. A potom na záver chcem zdôrazniť školenie alebo vzdelávanie týchto naozaj vysoko kvalifikovaných e, odborníkov v oblasti zdravotníctva, ktorí zohrávajú e, kľúčovú úlohu pri e, týchto aktivitách. Takže Európsky školiaci program, pokiaľ ide o transplantáciu orgánov a ich pokiaľ je teraz aj o ich darcov týchto orgánov, e, to je veľmi dôležitá otázka. Takže to sú také všeobecné záležitosti, ktoré som sa spomenúť a potom chcem ešte zdôrazniť niektoré konkrétne alebo konkrétnejšie témy, ktoré e, sa potom týkajú mojej krajiny a to už budem hovoriť po maďarsky. Počas e, implementácie smernice E, schvaľovanie cudzích darcov, alebo skôr nedostatok v tomto smere, e, to je jeden z problémov. Ako môžeme skontrolovať, či ten cudzí darca schválil transplantáciu? Teraz nemáme jednotnú e, nejakú smernicu alebo usmernenie v Európskej únii a preto je veľmi ťažké kontrolovať, či občan, ktorý je vyhlásený za mŕtvého, pokiaľ ide o mozgovú smrť v cudzej krajine, vzhľadom na ten geografický rozsah. E, jednoducho, e, takýto občan e, je takým človekom, na ktorého možno vždy aplikovať jednoducho tie kritéria autonómie, nezávislosti tohto človeka. Takže tu ide skôr ten osobný rozsah, nie o ten geografický aspekt. Na tom sa dohodneme. A z takéhoto pohľadu e, samozrejme ten človek má možnosť e, akceptovať alebo zamietnúť niečo podobné. A toto sa dá potom aj zdokumentovať a, a potom takto aj vykonať. Ak po úmrtí e, občana cudzej krajiny vystane otázka darovania orgánov, tak potom príslušný orgán by mal kontaktovať orgány miesta bydliska tohto človeka podľa E, tých právnych požiadaviek e, príslušnej krajiny a potom získať takto e, alebo skontrolovať takto súhlas s darovaním orgánov. Tento návrh riešenia by umožnil monitorovať rešpektovanie práv darcov orgánov. Domnievame sa, a možno by sme si mohli myslieť, že je to taká extrémna situácia, ale sú tisíce takých prípadov, ktoré v praxi každý rok nastávajú. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej pani Dornano. Ďakujem. Napriek zásahu Európskej únie orgány, ktoré e, sú určené darovanie, e, sú stále nedostatočné. Väčšina členských štátov Európskej únie má k dispozícii systém e, tichého súhlasu, buď v kombinovanej povahe alebo explicitne a predsa je veľmi veľký nedostatok orgánov transplantáciu. Vieme, že iba 20 um, orgánov, ktoré sú k dispozícii, sa určujú na darovanie. E, dalo by sa to napraviť tak, že dajme tomu sa zo všeobecný prístup, prístup tichého súhlasu. Ako sa k tomu staviate ďalej? Druhá otázka. E, môže komisia konať v otázkach e, pašovania orgánov v sieťach, ktoré fungujú v Európe? a ktoré sa obhacujú na ľudskom nešťastí aj v aktuálne prebiehajúcej kríze. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz vraciam slovo pánovi Dominikovi Šnikelsovi, zástupcovi komisie. Nech sa páči. Ďakujem vám. Ďakujem za veľmi dobré otázky. Ja sa pokúsim odpovedať poradí, v akom boli položené. E, pani Majsna, vy ste sa spýtali, či určité krajiny, vrátane Nemecka, by, bol, by sa zapojili e, do projektov. Odpoveď je, že všetky krajiny e, sa zapájajú do stretnutí príslušných orgánov a mnohých pracovných skupín a takisto všetky krajiny sa môžu zapojiť a de facto sa aj zapájajú. Napríklad Nemecko vedie jeden z projektov, ktoré sa teraz financujú e, zo strany Európskeho parlamentu a Nemecko teda sa veľmi aktívne zapája do e, e, tých stretnutí, koordinácie stretnutia do projektu. Um, takže spolupráca medzi Spojeným kráľovstvom, Cyprom a Talianskom, to je pravdepodobne spôsobené historicky. Máte úplnú pravdu, sú určité eh, hranice pre spoluprácu a eh, eh, srdce vydrží 4 až 5 hodín, obličky až 20 hodín, takže tam sú určité časové obmedzenia, ale keď sa pozriete na vzdialenosť medzi Talianskom a Cyprom, tak je to jedna vec a e, tam možno urobiť určité veci aj medzi Talianskom napríklad a Spojeným kráľovstvom. Sú určité veci možné napríklad v prípade srdca alebo aj z e, pľúc, e, kde je skutočne ten, tá doba prežitia veľmi, veľmi krátka. A keď sa m, mm, ešte a pokiaľ ide o, o ten systém podávania súhlasu, tak určite etické otázky sú v národnej kompetencii a preto je na konkrétnych krajinách aj na kultúrnych tradíciách a spoločenských hodnotách v príslušnej krajine, aby, aby toto rozhodlo. A je pravda, že máme pomerne odlišné systémy, 17 krajín, ktoré majú opt-out a potom 7 krajín, vrátane Nemecka, ktoré majú opt-in a 4 krajiny, ktoré majú zmiešaný systém. Ale Chcel by som počiarknúť, že aj keď sú tie systémy rôzne, tak e, v konečnom dôsledku v praxi tie rozdiely nie sú až také veľké, e, pretože dokonca aj tie krajiny, kde sa, predpo, kde sa pracuje s predpokladaným súhlasom, tak e, tie rodiny sú obvykle kontaktované a, a to je takisto veľmi užitočné, aby sme videli, aké želanie teda, alebo akú vôľu vyjadril ten potenciálny darca. Takže podľa nášho názoru je toto dobrý, dobrý princíp e, všade. No a to vlastne nepriamo odpovedaj na tú vašu otázku, či e, to znamená, a to preto, lebo podľa mňa je veľmi dôležité práve, že je e, tá národná kompetencia skontrolovať e, u e, príslušníkov rodiny toho darcu, manžela, manželky a podobne, či teda súhlasia s darovaním orgánu. No a potom ešte tu boli otázky od pani Dali. A ja môžem len počiarknúť opäť, čo ste povedali, že ešte je stále veľa ľudí na čakacom zozname 50 až, 60 e, tisíc a čo je ešte horšie, mnoho ľudí zo, zomrie po e, priebehu e, čakania asi 4 tisíc pacientov za roka. To je veľmi problematické. Tá otázka čakacích zoznamov, to je samozrejme niečo, o čom sme diskutovali na ostatnom stretnutí kompetentných orgánov. Je to, je to zložité, lebo v krajinách, kde je veľa darcov, lekári, takisto E, skôr zaradia e, pacientov na čakací zoznam a v krajinách, e, kde sme bohužiaľ boli svetkami škandálov, tak tam poklesol počet dar, darovaných orgánov, ako napríklad v Nemecku a tam potom lekári skôr nemajú tú tendenciu dávať toľko pacientov na čakací zoznam. Takže je to akýsi ukazovateľ ale neukazuje to situáciu ako celok, ale v každom prípade je problém, ak niekto, kto je na čakacom zozname, tak eh, zomrie, tak tam by sme mali konať a osobne sa preto domnievam, že vy ako poslanci takisto rok robíte, robíte dôležitú prácu, lebo vy sa rozprávate samozrejme doma so svojimi voličmi a takisto aj s politikmi vo svojich krajinách a eh, projekt, ktorý je financovaný parlamentom, je projekt, ktorý sa snaží e, vytvoriť väčšiu publicitu pre e, práve darovanie orgánov a transplantácie vo vašich krajinách. E, organizujú sa aj semináre pre novinárov. Bolo by veľmi dobré, keby ste sa takisto mohli na týchto seminároch zúčastniť a podporovať alebo propagovať darcovstvo orgánov vo svojej krajine. No a pokiaľ ide o cezhraničnú výmenu, tak tu máme dva typy multilaterálne kontrakty a bilaterálne kontrakty. Pokiaľ ide o tie multilaterálne kontrakty, tu máme tri systémy v tejto chvíli, jednak Eurotransplant, e, Benelux, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko a Chorvátsko. No a e, Skandia Transplant, to e, podľa už mena vidíme, že to sú škandinávské krajiny a potom je tam taká južná aliancia, Southern Alliance, Taliansko, Španielsko, Francúzsko. Takže tu sú e, orgánové výmeny systematickým spôsobom vykonávané na základe multilaterálnych e, dohôd a funguje to veľmi dobre. A potom okrem toho máme ešte bilaterálne kontrakty. E, v jednom z projektov sme vlastne vytvorili taký modelový kontrakt, ktorý uľahčuje výmenu medzi krajinami a myslím, že to je takisto veľmi dobré a vidíme nárast používania týchto zmluv. Nemáme bohužiaľ takto hneď na porúdzi presné čísla, ale e, systém ako Euro, Eurotranspault a Spania Transport, e, tam e, skutočne vidíme systematicky, že sa napríklad berú orgány z Belgická do Nemecka, Rakúska a naopak. A okrem toho ešte tu bola otázka, ktorá sa týkala dobrovoľných, neplatených darcov a tu máte úplnú pravdu, v európskom právnom systéme sme sa dohodli na dobrovoľných neplatených e, darcovských aktivitách a tu sa zabraňuje obchodovaniu s takýmito orgánmi. Zároveň vieme, že tá realita je zložitejšia občas. E, keď sa pozriete na túto otázku presne podrobnejšie, tak uvidíte, že sú pacienti, ktorí idú do zahraničia aby dosiahli transplantáciu orgánu a pôvod toho orgánu často nie je jasný, potom sa ten pacient vráti a potom vidíte, že tí pacienti napríklad eh, hľadajú orgány na internete, na sociálnych médiách a dokonca robia aj ponuky, takže tá realita je zložitejšia. Ale dobrou vecou je to, že všetky príslušné orgány a no, o tom sme pri rôznych e, príležitostiach diskutovali, sú veľmi obozretné a vždy, keď majú náznak niečoho nekalého, tak konajú. A to je podľa mňa to, je to najlepšie, čo môžeme urobiť, okrem vzdelávania a zvyšovania povedomia o tejto problematike. Dobrou správou takisto je, že na to nie sme sami. Rada Európy takisto prijala dohodu a E, Svetová zdravotnícká organizácia momentálne pripravuje vyhlásenie v tomto zmysle, takže ten princíp je e, skutočne e, prierezový na celom svete, že by sa nemalo platiť za darovanie orgánov. A môžem len podčiarknúť, čo ste povedali o vzdelávaní. My už sme financovali niekoľko vzdelávacích programov, ako ste povedali, koordinátory transplantácií, to je vlastne taký kľúčový, kľúčová vec, ale takisto aj veľmi pekný projekt zahrňal Maďarsko a Holandsko, e, kde e, chirurgovia e, mali možnosť zúčastniť sa na školeniach vedených veľmi skúsenými holandskými chirurgami a teraz z toho vzniklo aj video, ktoré možno premietať aj v iných krajinách, aby sa teda ľudia dozvedeli, ako čo najlepšie postupovať pri darovaní orgánov. No a okrem toho tu bola ešte otázka pani, pani Donanu Eh, systém súhlasu 8% občanov súhlasí alebo vyjadri súhlas, to je pravda. A to eh, samozrejme je pozbuzujúce, ale eh, chcem predsa len upozorniť, že zároveň samozrejme miera darcovstva nezávisí len od súhlasu pacientov, ale takisto aj od celého systému len aby som vám uviedol príklad v Nemecku, tam takisto máme vysokú mieru súhlasov, 80 ľudí, ale boli sme svedkami veľmi dramatického poklesu darovania orgánov a to v dôsledku škandálov, pretože ľudia v nemocniciach už e, nemajú záujem, lebo hovoria, že keď sa do toho zapojím, tak e, len riskujem škandálom a e, preto radšej ani nenahlasujem, že tu mám pacienta, ktorý by potenciálne mohol darovať. Takže toto nie je ten jediný prvok. Celý ten systém treba jednoducho nastaviť dobre a potom môžeme e, dúfať v zvýšenie e, počtu orgánov. Takže ten e, súhlas ako taký nie je v podstate rozhodujúci pre tú mieru alebo počet darovaných orgánov. A pokiaľ ide o obchodovanie s orgánmi, tak myslím, že na to už som odpovedal. Ďakujem vám. Merci beaucoup, monsieur. Ďakujeme pekne. Pán vedúci oddelenia. Ak sa už nikto ďalší nehlási o slovo k tejto téme, navrhujem, aby sme prešli k ďalšiemu bodu. A síce budeme sa venovať teraz bodu 5 nášho programu. Ide o výmenu názorov s komisiou o správe, ktoré sa posudzujú monitorovacie programy členských štátov v zmysle rámcovej smernice o morskej stratégii. Dám slovo teraz zástupcovi komisie, vážny pán François Vakenut, ktorý je riaditeľom na oddelení CDGNV a má na starosti kvality života. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Dobré popoludne všetkým. Je to skutočne veľké potešenie, že môžem hovoriť e, na pôde tohto výboru dnes popoludní ohľadom výmeny názorov, pokiaľ ide o e, hodnotenie, pokiaľ ide o hodnotenie e, monitorových programov členských štátov vo vzťahu k rámcovej smernici morskej stratégii. Tu ide o materiál, ktorý sme prijali 16. januára tento rok. Takže ja začnem celým tým procesom, e, ktorý sa predpokladá e, podľa e, rámcovej smernice o morskej stratégii. Podľa tejto smernice členské štáty musia vytvoriť morské stratégie. To znamená, to sú také milníky alebo základné kamene legislatívy a tieto stratégie sa potom revidujú každých 6 rokov. A ten graf pred vami ukazuje rôzne kroky, ktoré treba podniknúť pri práci na morských stratégiách. V prvom rade je potrebné e, vykonať počiatočné hodnotenie e, environmentálneho stavu morí členských štátov. Toto je taký predpoklad pre ďalšiu prácu aby bola solidná. Potom, po druhé, ide o to, aby sme definovali to, čo v osmernici e, nazývame dobrým environmentálnym stavom a ciele Dobrý environmentálny stav, to je ten stav, ktorý chceme dosiahnuť, aby sme zabezpečili, že tie ekosystémy, ktoré sú závislé od morského prostredia, aby, aby skvetali, skvitali. A potom e, ide o vytvorenie monitorovacích programov a napokon e, potreba vytvoriť a implementovať e, špecializované programy na meranie opatrení, tak aby sa, či sa dosahuje alebo nedosahuje ten dobrý environmentálny stav a aké sú potrebné opatrenia. Takže ja budem hovoriť o tých základných zisteniach našej správy e, a to vychádza z monitorovacích programov členských štátov. My sme skontrolovali, či tieto programy boli vhodné na monitorovanie celkového stavu morských vôd, aby sa skontroloval pokrok, pokiaľ ide o tie hlavné ciele smernice, a to je hlavne ten dobrý environmentálny stav. No a analýza, ktorú sme vykonali, ukazuje, že e, sa vykonala veľká snaha zo strany členských štátov, to je samozrejme pozitívne, avšak takisto táto správa ukazuje, že sú potrebné ďalšie opatrenia vo väčšine členských štátov, tak aby sa zabezpečila, e, e, zabezpečilo vhodné a e, včasné monitorovanie morských vôd. No a my sme takisto pozorovali, a to komisia takisto aj konštatovala v správe, že nie e, e, všetky tie programy monitorovania členských štátov splňajú požiadavky smernice, to znamená dosiahnutie toho dobrého environmentálneho stavu, ako som povedal už predtým. Takže tu na, tom, na tejto presvítke vidíme Lotišsko, Slovinsko, ale aj Portugalsko majú monitorovacie programy, ktoré nie sú jednoducho vhodné, e, pokiaľ ide o požiadavky smernice. Bulharsko, Holandsko, e, Fínsko a Španielsko majú programy, ktoré sú v zásade e, alebo väčšinovo e, vhodné, takže tým sa darí lepšie. A všetky ostatné monitorovacie programy spadajú do toho, čo by som nazval takou strednou kategóriou tých, tých e, čiastočne vhodných programov. Takže ako vidíte, my tu máme taký mix, e, taký zmiešaný obraz a ten stav pokroku je nepochybne taký, ktorý možno zlepšiť. Takže teraz ďalšiu priesvitku, prosím. Tu teda je dôležité, ďalšie dôležité zistenie, e, ktoré sme v správe uviedli. Monitorovacie programy, ako ich vyvinuli členské štáty, neboli e, e, funkčné hneď. Len niekoľko málo členských štátov malo funkčné monitorovacie programy v roku 2014. Už a veľa členských štátov očakáva zavedenie týchto programov až do roku 2018, v roku 2018 alebo dokonca v roku 2020 a to je samozrejme problematické, pokiaľ ide o e, mieru alebo toto to tempo e, opatrení, ktoré je potrebné na to, aby sme e, dosiahli ten základný cieľ NES. A potom e, rozsah monitorovania. Komisia zistila v rámci analýzy, že monitorovanie určitých aspektov, ktoré sú veľmi špecifické, pokiaľ ide o rámcovú smernicu morskej stratégii a nie sú monitorované v rámci inej legislatívy, že to nebolo adekvátne. Ja vám dám niekoľko príkladov e, aby som bol konkrétny, napríklad podvodný e, hluk, nepôvodné e, druhy a podobne. To je problematické, pretože monitorovanie týchto konkrétnych aspektov morského prostredia, to je, to je niečo, čo priamo súvisí s celkovou implementáciou ďalších súčastí legislatívy, ako napríklad e, nariadenie o, o, o, o dom, domácich a cudzích cudzích e, druhoch. Takže E, na základe tej celkovej analýzy, ktorú sme e, v tej správe slnuli, komisia sa takisto snažila poskytnúť všeobecné odporúčania, ako aj také národné usmernenia pre členské štáty, e, najmä so zameraním na to, aby monitorovanie bolo vhodné, primerané, pokrývalo všetky tie deskriptory rámcovej smernice morskej stratégie a aby to bolo čo najrychlejšie členské štáty by podľa komisie mali urobiť toto. V prvom rade by mali riešiť čo najskôr nedostatky, ktoré sa identifikovali na regionálnej alebo podregionálnej úrovni, tak aby sa zabezpečilo to, že monitorovacie programy budú E, splňať e, e, tie, stanovis, tie, tie, tie ciele, ktoré stanovuje morská stratégia. A okrem toho treba zvýšiť úsilie o plnú implementáciu monitorovacích programov, tak aby sa vyplnili všetky tie nedostatky do roku 2018, na budúci rok, a pritom by sa malo zohľadniť aj celkové preskúmanie rozhodnutia 2010 o o srednodobom výsku, výsledku. A po tretie, členské štáty e, sa musia snažiť o vyššiu koherentnosť regionálnej alebo podregionálnej úrovni prostredstvom e, ďalšej koordinácie monitorovacie programov, najmä s ohľadom na jeden základný element, ktorý súvisí s implementáciou smernice so spolupráca s regionálnymi subjektami a zahrania to aj spoločný prístup k zhromažďovaniu údajov a v po vyhodnocovacích metódach. Komisia je tiež odhľadaná robiť e, o mnoho viac sama za seba, aby sme dokázali urýchliť proces implementácie a dokázali zajistiť výsledky. Najmä chce komisia podporovať členské štáty poprvé v tom, že bude sa snažiť o vyššiu konzistenciu v implementácii rôznych aspektov legislatívy, ktoré majú dopad na morské prostredie Chceme to dosiahnuť najmä prosím som revízie, rozhodnutia, ktoré stanovuje kritéria a tiež metodickými štandardmi v otázke dobrých environmentálnych štandardov, pričom nová verzia sa plánuje na schválenie už čoskoro na úrovni komisie. Ďalej po druhé, budeme naďalej pracovať s spoločenskými štátmi snahy monitorovať intenzívny proces v rámci spoločnej implementačnej stratégie eh, predmetnej smernice o morskej stratégii. Je to rámec, z ktorého vychádzame, aby sme podporovali implementáciu a aby sme poskytovali členským štátom poradenstvo. Ďalej po tretie, chceme eh, vzať ohľad na potrebu ďalšieho financovania strategických projektov a tiež podporovať kroky na zjednodušenie regionálnej aj celoeurópskej konzistentnosti e, v smernici o morskej stratégii. Tiež máme v pláne realizáciu bilaterálnych stretnutí s členskými štátmi, ktorých monitorovacie programy boli označené za nevhodné a podporíme ich v ďalších krokoch, e, aby vyhovali našim odporúčaniam. Ďalší krok v rámci stratégie členských štátov je, že členské štáty musia informovať komisiu v roku za roku 2016 eh, o svojich eh, programoch merania eh, pokroku v kontexte morskej stratégie. V tomto smere dokážeme potvrdiť, že iba 16 členských štátov zatiaľ predložilo informácie o svojich programoch v tejto fáze komisii. Isté, že vyzvali sme tie členské štáty, ktoré to neurobili, aby čo najskôr túto si povinnosť splnili. Snažil som sa hovoriť stručne, pán predsedajúci, vzhľadom na obmedzený čas, ktorý mám k dispozícii. Dúfam, že tieto informácie vám však priblížia trošku pokrok situácie v oblasti monitorovacích programov a tiež, že priblížia celkové smerovanie implementácie tohto kľúčového legislatívneho nástroja, ktorý komisia vypracovala a ktorý je k dispozícii na európskej úrovni snahe vysporiadať sa s výzvami v oblasti mm, morského prostredia v našich regionálnych moriach. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán riaditeľ. Teraz dáme slovo kolegom, ktorí si želajú sa vyjadriť. Najskôr pani Dali, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem aj komisii za to, že sa vyjadrila k tejto téme. Pre mňa je to mimoriadne zaujímavé, možno je to preto, že som z malého ostrova uprostred Stredozemného mora a preto takáto téma je mi veľmi blízka, týka sa môjho takmer dennodenného života. Chcela by som sa zamerať konkrétne na otázku morského odpadu, odpadu v moriach. Myslím si totiž, že je to mimoriadne dôležitá téma a venuje sa jej aj veľa pozornosti v súčasnosti. Chcela by som sa konkrétne vyjadriť k tomu, čo povedala komisia, síce, že žiadny z monitorovacích programov nie je dostatočný a neprimeraný je v tomto smere, keď som si čítala správu, zarazila ma jedna konkrétna skutočnosť a síce, že správa zdôrazňuje, že je viacero oblastí, ktoré si vyžadujú eh, veľmi rýchle zlepšenie, ako komisia uviedla, najmä sa to týka oblasti morského odpadu a tiež monitorovanie na dne morí z hľadiska odpadu, ale aj na hladine a tiež monitorovanie mikroodpadu. To nie je ani zďaleka v primeranej miere monitorované. Dosť ma znepokojilo, že neexistuje systematické a porovnateľné monitorovanie dopadu odpadu na mm, morské živočíchy a celkovo prírodu a tiež lokalizácia a súvislosti s ľudskou činnosťou, z ktorej pochádza odpad a to často pokrývajú monitorovacie programy. Keby sme sa mali zamerať na monitorovacie programy, väčšina z nich je iba čiastočne eh, pokrývajúce. Chcem sa opýtať konkrétne komisie, aké dopady to má Viem, že komisia spomenula e, niektoré konkrétne oblasti, v ktorých to má priame dopady. Možno by však komisia mohla uviesť aj konkrétnejšie, o čo ide. Ďalej, otázka všeobecných odporúčaní, ktoré komisia predkladá. Chápem, že komisia vysvetľuje aj to, čo by členské štáty mohli zlepšiť v monitorovaní a v implementácii tejto oblasti a to vrátanie regionálnych či subregionálnych programov, ale zaujímalo by ma, či tieto všeobecné odporúčania sa ťažko uvádzajú do praxe v niektorých členských štátoch, alebo či je to zložité v niektorých konkrétnych členských štátoch, alebo rovnako pre všetkých. Tiež by som chcela lepšie pochopiť, z akých dôvodov až do posiaľ nemáme také monitorovacie programy, ktoré boli e, primerané. Ďalšia otázka. Komisia sa vyjadrila, že iba 16 členských štátov informovala o svojich doterajších e, programoch. Spomenuli ste, že ste nevyzeli kontakt s ostatnými členskými štátmi, ale chcem sa opýtať, čo presne bude nasledovať. Sú stanovené nejaké lehoty? Snaží sa komisia zajistiť, aby tieto programy boli predložené e, do istej lehoty a aké budú ďalšie kroky? následne. A ešte posledná otázka. V stanovisku komisie, aké by boli najprimeranejšie formy stratégie, najmä v snahe znížiť negatívne dopady na ľudské zdravie, na morské živočichy a tiež životné prostredie v úzkej súvislosti s mikroodpadom a tiež morským odpadom, ktorý sa hromadí na dne našich morí. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani Meisner, ďakujem pekne, pán predsedajúci, e, ďakujem aj komisii. Mám dojem, že je to naozaj často tak, e, že niektoré legislatívne národy členské štáty podpíšu, ale potom ich nedodržiavajú v praxi. Je to žiaľ problém. Mám dojem, keďže sa veľa zaoberám otázkami morí, že v tomto prípade to platí naozaj E, o niečo viac, čo je naozaj veľmi porutovanie hodné. Najmä táto rámcová smernica o morskej stratégii je rozhodujúca, aby boli naše moria opäť čisté, aby sme zabránili ďalšiemu zečisovaniu, poškodzovaniu našich morí. Chcem sa opýtať, poprvé tá prezentácia sa mi veľmi páčila, chcela by som sa opýtať, či by sme mohli dostať aj e, aby sme ju mohli ďalej použiť. A ďalej sa chcem opýtať, e, kedy tá smernica by sa mala e, dokedy by sa mala plne implementovať. Predpokladám, že lehota už e, uplynula. Jednoducho sa to len nesplnilo. A ďalej po tretie spomenuli ste monitorovanie, že iba málo krajín to implementovalo dostatočne, konkrétne v prípade troch krajín je to mimoriadne zlé. Dosť ma zarazilo, že je tam Portugalsko, aj keď Portugalsko je v podstate E, tam je život s morom veľmi úzko spätý. Chcem sa opýtať, či sú nejaké jasné predstavy o tom, ako by mal tento monitorovací proces prebiehať. Z pravidla je to delegované, dajme to v delegovaných aktoch a tam je to presne zároveň ďalšia otázka. Pani Deli už spomenula, čo robíte preto, aby členské štáty e, si splnili svoje zanedbavé povinnosti a ďalej mohli by ste nám dať aj zoznam krajín, aby sme vedeli, o ktoré presne ide, aby sme možno aj my mohli sa snažiť pôsobiť na členské štáty, aby napravili nedostatky, ktoré ešte sú. A ešte posledná otázka dosť ma prekvapuje, to, čo ste povedali, ak som to správne pochopila, že ešte nie je dostatočná regionálna spolupráca. Nie je tomu tak, že prosím som integrovanej morskej politiky integrovaného morského priestoru by táto spolupráca mala predsa v praxi fungovať? Ako je to možné? Môže sa to dať vysvetliť tým, že členským štátom sa nepáči, keď sa Európska únia mieša do ich problematiky prístupu k moriam, k pobrežiam. Ja viem, že napríklad Európsky integrovaný program spravovania pobrežných oblastí e, to bolo zamietnuté a namiesto toho sa presadila interakčná stratégia a pritom ten zámer bol podľa mňa veľmi dobrý. Chcem sa pýtať, či tomu správne rozumiem, alebo či sa v tomto mýlim. Ďakujeme pekne, pani Meissner. Ďalej pán Afronté. Grazie. Ďakujem. Áno. E, táto správa, ako aj prezentácia, hoci bola stručná, podáva eh, pomerne znepokojový obraz. My eh, tu vidíme obraz, eh, ktorý sme už videli niekoľkokrát. Tá smernica, tá stratégia ako taká je dobrá, dôležitá a je to aj niečo veľmi ambiciozne, tak potom sa to dostane do rúk členským štátom a začínajú problémy. My sme to videli dramatickým spôsobom, napríklad aj v prípade stratégie pre diverzitu, kde strednodobé hodnotenie bolo veľkým sklamaním. No a teraz to vidíme do značnej miery aj v prípade e, tejto morskej e, stratégie. Máme tu otázku monitorovania, to je tá začiatočná veľmi dôležitá fáza do roku 2018 až 2020. E, tieto termíny jednoducho sa už blížia a hm, ten obraz, ktorý máme pred sebou, nie je vôbec dobrý, pokiaľ ide o implementáciu tejto smernice. Ja chcem ešte uviezť dva konkrétne body vo vzťahu ku komisii. Poprvé, E, členské štáty, aby ste na to upozornili, e, členské štáty e, niečo urobili, ale na druhej strane postupujú pomerne pomaly, pokiaľ ide o monitorovanie. A potom sú tu určité zákony, ktoré už existujú, normy a opatrenia, ktoré už jednoducho prebiehajú. A sú takisto oblasti, kde e, sú potrebné nové iniciatívy, inovatívne programy, nové opatrenia. A to sa nestalo. E, tie dva deskriptory, to, sú tie, to je ten morský odpad a potom e, podmorský hluk. To sú vlastne dve veci, ktoré sa prakticky nepodarilo aktivovať. Návrhy komisie na riešenie tejto situácie sú dôležité, ale domnievam sa, že v tejto chvíli e, nie sú dostatočné, potrebujeme ešte väčší stimul, väčšie nasadenie. No a potom ten druhý bod v e, súvisí s tým, čo povedala kolegyňa Dali e, v súvislosti s morským odpadom. Tu aj v rámci komis- o oznámenia komisie si zasluhujú pomerne, povedzme, určité väčšie zameranie pretože ehm, tie opatrenia nie sú adekvátne, nemáme žiadne systematické monitorovanie, pokiaľ ide o dôsledky morských odpadov na ehm, morskú faunu a flóru. My e, vieme, že toto je ehm, téma, ktorá je aj v Ocean Governance a e, čiastočne e, aj v iných oblastiach a samozrejme e, súvisí to aj s implementáciou tých štyroch smerníc, ktoré sa e, týkajú obehového hospodárstva. Myslím si, že tie dôsledky sú veľmi závažné. Teraz to začíname zisťovať e, a Európska komisia podľa mňa by mohla byť odvážnejšia, nielen vyzývať členské štáty opakovania, aby niečo urobili. Myslím si, že je potrebný skutočne určitý konkrétny zásah v forme oznámenia alebo nejakého, eh, povedzme, nariadenia, ktorý by toto riešil. A pokiaľ ide o túto otázku v Ocean Governance napríklad, eh, sa hovorí v súvislosti eh, s morským odpadom aj o revízii pravidel, ktoré platia pre prístavy a spadajú sem kategórie ako aj rybolov ehm, a myslím si, že toto by bolo veľmi dôležité. Ďakujem vám. Merci, merci beaucoup. Ďakujeme pekne. Teraz dávam slovo späť e, pánovi riaditeľovi e, François Avantitut. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem aj za otázky, ktoré ste predložili komisii na základe našej prezentácie aj správy samotnej. Chcel by som, ak dovolíte, začať tým, že spomeniem to, čo sa znelo na úvod. Morský odpad, ten som spomenul viackrát v diskusii, vrátim sa k tomu, teda o niečo rozsiahlejšie, ale čo sa týka ďalších krokov, ktoré vyplývajú z od našich odporúčaní, my tento proces veľmi aktívne sledujeme. Uviadril som sa, že Budeme veľmi aktívni v monitorovaní situácie v kontakte s členskými štátmi, ktorých programy sú nedostatočné. Máme v pláne zorganizovať bilaterálne stretnutia s tými členskými štátmi v najbližších mesiacoch a budeme sa snažiť im pomôcť, snažiť zlepšiť ich programy ešte pred ďalším cyklom hodnotenia, ktorý začne v roku 2018. Tiež máme v pláne aktívnu mobilizáciu nástrojov, ktoré máme k dispozícii podľa našej spoločnej stratégie v tomto procese. Týmto chceme dokázať, že jasne nasledujeme všetky konštatovania, ktorým sme dospeli v našich správach. A e, čo sa týka pokroku, v niektorých členských štátoch súhlasíme s poslancami, že ten je dosť pomalý. Čo sa týka konkrétnych opatrení a toho, že iba, členských, iba 16 členských štátov doposiaľ informovalo o svojich e, programoch. Tu môžem uviesť, že sme spustili e, konanie vo veci porušenia. 31. marca 2016 sme to spustili a tiež sme začali konanie vo veci porušenia vo februári 2017. Komisia teda v tomto smere je aktívna, snahy zaistiť, aby bol dosiahnutý pokrok, pretože situácia takomto stave rozhodne neuspokojivá. Tiež by som sa chcela vrátiť k otázke eh, lehoty implementácie. Pýtali ste sa na to dvaja. Do roka 2020 by ste mal dosiahnuť stav eh, dobrého životného prostredia, teda je už, to už naozaj eh, o chvíľu a keď sa pozrieme na doterajší pokrok, úsilie sa rozhodne musí zintenzívniť, ak by sa to malo stihnúť. Aj tu preto komisia sa snaží o to, aby Stavanilo vynaložilo všetko potrebné úsilie, aby sa splnila lehota do roka 2020. Ďalej, konkrétna situácia e, v kontexte Portugalska, aj na toto ste sa pýtali. Portugalsko a jeho morské prostredie a tiež exkluzívna zóna je najväčšia v celé EÚ. My sme si všimli, že doterajšia e, miera záväzkov a prostriedky, ktoré sú v dispozícii, na to, aby sa program splnil, eh, nezodpovedá skutočným potrebám. Preto bude musieť Portugalsko vynaložiť väčšie úsilie. Ďalej regionálna spolupráca, či je dostatočne rozbehnutá. Áno. A medzi regionálne eh, dohovory o moriach sú efektívnym nástrojom tým, že sa znásobuje úsilie, ktoré je potrebné na to, aby sa splnili stanovené ciele MZT. E Onedlho sa to vyhodnotí Snažíme sa o čo viac, čím ďalej tým viac stimulovať efektívnejšiu spoluprácu na regionálnej úrovni, aby sa dosiahli pozitívne výsledky pre naše regionálne moria. Snažíme sa o konzistentnosť aj v kontexte regionálneho plánovania a územného plánovania, ako ste spomenuli, existuje na to aj konkrétny nástroj, ktorý je veľmi um, užitočný v tomto smere. Ďalej, čo sa týka nedostatkov v úsilí a či to spôsobí nesplnenie cieľov do roka 2020, tu som musím zopakovať zatiaľ e, Môžeme povedať len toľko, že sa bude musieť vynaložiť väčšie úsilie. Čo sa týka konkrétne morského odpadu, na to ste sa pýtali totiž konkrétne viacerí. Čo teda presne robíme snahe riešiť tento problém? Robíme toho dosť veľa aj prostredstvom MSFT, aj prostredstvom implementácie existujúcej legislatíve o legislatíve odpade a obaloch aj v kontexte prístavov. A to sú tie jednotlivé prvky, ktoré treba riešiť ak chceme byť efektívni. A ako viete, momentálne e, rozvíjame alebo pripravujeme aj E, stratégiu pre plasty, to je vlastne súčasť tej e, stratégie pre tú, to kruhové hospodárstvo alebo cirkulárne hospodárstvo a tam sa budeme venovať aj tomu mikroodpadu, na tom komisia tiež bude pracovať veľmi intenzívne v najbližších mesiacoch a e, bude sa snažiť do toho implementovať alebo zaangažovať či už je RC alebo ďalších odborníkov a orgány. A takisto veľmi e, pracujeme intenzívne, pokiaľ ide o tému morského odpadu v rámci EÚ, ale aj našho susedstva, vlastne aj na celom svete veľa aktivít sa eh, deje napríklad v rámci dohovoru pre regionálne moria a potom aj regionálne morského eh, dohovoru tak a takisto aj v kontexte práce tzv. Ocean Governance, čo sme už spomínali. A potom pokiaľ ide o aktivity v rámci e, eh, MFSD, máme tu nové rozhodnutie e kde sú uvedené kritéria, ktoré majú e, vyhodnocovať alebo dovodať členské štáty, tie majú byť presnejšie e, nastavené a tie sa týkajú aj tých štyroch kritérií týkajúce sa morského odpadu, čiže e, objemy makroodpadu, mikroodpadu, odpadu, ktoré e, travia zvieratá a e, potom e, tie tzv. entanglement, keď sa zamotajú tie zvieratá do takéhoto odpadu. Čiže toto všetko je ilustrácia tej snahy, ktorú naozaj vykonávame v danej oblasti a uznávame teda takýmto spôsobom prakticky dôležitosť tejto skutočnosti alebo týchto tém. Takisto chcem zdôrazniť, že hoci nie je možné podceňovať skutočnosť, že takýto odpad naozaj je veľmi dôležitou témou pre e, morské prostredie. Netreba zároveň zabúdať na tie tlaky na morské e, prostredie, ktoré sú takisto veľmi e, výrazné z napríklad e, rybárstva, rybárskeho priemyslu, poškodzovania morského dna. To všetko sú takisto veci, ktoré si budú e, vyšetrovať mnohé ochranárske aktivity, pokiaľ máme tieto vytýčené cieľe naozaj aj dosahovať. A potom pokiaľ ide o najbližšie obdobie implementácie v rámci GS, e, tak monitoring je veľmi dôležitý, ak chceme e, plne porozumieť e, implikáciám týchto tém. Čiže naozaj je to základ dôryhodnosti toho, čo my môžeme potom rozvinúť. V prvom rade teda treba v prvom rade monitorovať to, aká situácia momentálna, momentálne je a preto chceme tieto e, vedomosti, tieto fakty e, potom poskytnúť a na základe toho bude bežať ten implementačný proces a potom, e, ak máte nejaké pripomienky alebo otázky, raz odpoviem. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ďakujem pekne, pán riaditeľ, za vaše odpovede. Momentálne sa už nehlasí nikto s ďalšími otázkami, takže navrhol by som, aby sme išli na ďalší bod, bod číslo 6, a to sú pravidlá, ktoré sa uvádzajú, ktoré sa e, týkajú teda e, nových e, pravidel, stanovenie pravidel sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu. Máme tu spravodajkyňu pani Gardiny. Nech sa páči. Mm, ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán predsedajúci. E, Prepačte ten môj hlas, ale už 10 e, dní sa snažím vyrovnať s týmto darčekom, s touto klimatizáciou e, tu potom, ako som strávila nejakú dobu doma. No, my sme ešte na začiatku práce, takže ja budem syntetická. Dnes máme e, tieňových, e, stretnutie tieňových spravodajcov a po tomto stretnutí vám budeme vedieť dať e, aj ďalšie, povedzme, stanoviska ďalších kolegov. Ako viete, tá, tá, tento návrh smernice, pardon, nariadenia rozšíruje tú škálu hnojivových výrobkov s označením CE a je to návrh, ktorý všetci považujeme za veľmi pozitívny a nahradí e, nariadenie, ktoré sa aktuálne zaoberá e, tými konvenčnými a minerálnymi hnojivami, e, ktoré sú z primálnych surovín, ale v tomto nariadení, keď už bude, a to dúfam, že čo najskôr prijaté a uvedené do praxe, tak pri tomto nariadení E, umožníme prístup na trh, na vnútorný trh nielen e, všetkým tým hnojivám, ale e, takisto budeme uplatňovať princípy obehového hospodárstva a v tomto zmysle musíme jedine poblahoželať komisii za tento prístup, lebo sme si istí, že toto posilní a zjednoduší investície malých a stredných podnikov do obehového hospodárstva všeobecne a do tohto sektoru konkrétne. Takže aby som vám teda eh, povedzme uviedla aktuálnu situáciu. My sme, ako som povedala, pomerne ešte v tom včasnom štádiu. Eh, tá práca bude aj časovo eh, pomerne náročná, pretože mm, prišlo veľa pozmenujúcich návrhov do 7. marca. 711 pozmenujúcich návrhov a s tieňovými spravodajcami sme robili, vykonali skutočne dobrú e, prácu. A máme pred sebou e, pomerne veľkú prácu, pretože e, ten počet rôznych stanovisk, ktoré sa od seba aj pomerne líšia, je veľký. A Samozrejme to platí aj pre tieňových spravodajcov, ktorí sú v, tom, v tej prvej línii a treba hľadať akúsi syntézu a to tak, aby tá, ten návrh čo najrychlejšie postupoval, pretože toto je skutočne taká tá e, citlivá chvíľa mm, a je to dôležité pre životné prostredie a verejné zdravie. My sme začali pracovať na 8 kompromisných návrhoch, e, ktoré sa týkajú niekoľkých e, tém. Štyri z týchto návrhov, kompromisných návrhov, e, ktoré samozrejme ešte nie sú dokončené, ale je to v podstate len taký náčrt e, a sú ešte otvorené všetkým ďalším príspevkom doplneniam a dúfam, e, že sa nám napriek tomu všetkému podarí dospieť k záveru, kde sa zhodneme všetci a samozrejme to bude veľmi objemná a pozitívna práca všetkých. E, tie prvé štyri návrhy sa týkajú e, mikrobiálnych kontaminantov, znečistujúcich látok z rôznych kategórií. To je tá prvá téma. A to sa týka organických hnojív, organominerálnych e, hnojív a potom substrátov na pestovanie a látok zvyšujúcich kvalitu. Takže tu sa, nám, sa snažíme eh, hľadať eh, jednotnú pozíciu a vychádzame z návrhu komisie a snažíme sa stanoviť limitné koncentrácie patogénov s odkazom na eh, nariadenie 142 2010. To je vlastne to vykonávacie nariadenie, kde, ktoré obsahuje hygienické normy týkajúce sa produktov zvieracieho živočišného pôvodu. To je veľmi dôležité a takisto sa týka, týka derivovaných e, výrobkov e, neurčených e, pre ľudskú spotrebu. To znamená tie, ktoré nie sú, nepodliehajú veterinárnym kontrolám na hraniciach. Takže toto sú tie prvé štyri kompromisy, na ktorých pracujeme. A potom je tu ešte ďalší kompromis, na ktorom pracujeme a ten sa týka využívania ďalších zhodnotených odpadov, E, napríklad e, produkty na základe popola a ďalšie. Tu chceme teda špecifikovať, a ja by som teda chcela uviezť, že medzi tými e, odpadmi, ktoré sa zhodnocujú a ktoré súvisia so smernicou 2008-98, ktorá sa týka odpadov, tak tie môžu byť využité na výrobu hnojív, a medzi nimi sú aj niektoré výrobky na základe popola a ďalšie. A tieto e, e, prvky už sú napríklad e, prítomné v národnej legislatíve niektorých štátov. No a aby sme stimulovali v podstate využívanie odpadov, a to takisto súvisí s so obehovým hospodárstvom, tak tu je potrebný zoznam eh, materiálov, aby sme lepšie pochopili eh, tie zhodnotené eh, odpady, ktoré sa dajú použiť na hnojivá, ktoré majú označenie CE. No a alebo ES. E takže tu E, toto by sa malo schváliť čo najrychlejšie ešte kým e, to nariadenie vstúpi do platnosti a v tomto prípade delegované akty v tomto konkrétnom prípade by boli e, dôležité, pretože takýmto spôsobom by sme zabezpečili, že technologický a technický rozvoj môže teda byť povedzme pod určitou že ten technický rozvoj sa jednoducho bude uľahčovať a že sa celý proces nebude spomalovať a tie delegované akty umožnia rýchlu a plnú implementáciu princípov obehového hospodárstva. No a potom tu máme kompromis, e, na ktorom sa ešte stále tiež pracuje a ten sa týka opisu e, organických e, hnojív a tu aj ten uhlík musí byť organický. To je veľmi dôležitý e, parameter, pretože súvisí úzko s, e, povedzme, s účinnosťou e, hnojiva. Takže toto zvyšuje výživovú hodnotu hnojiv a prináša to poľnohospodárom rôzne výhody a nemá to žiadne dôsledky pre životné prostredie. A toto by nakoniec, tento postup by nakoniec mohol viesť aj k postupnému um, ustupovaniu od využívania uh, neefektívnych uh, hnojív. No a tu sa uh, ďalej hovorí, že organominerálne hnojivá sú zložené z jednej alebo viacero látok eh, obsahujúcich eh, eh, uhlík v tých výživných zložkách. Tu sme vykonali niekoľko spresnení a ten tá požiadavka toho, e, že by sa e, však používala len e, jedna látka, by mohol obmedziť nakoniec počet tých organominerálnych hnojív. Okrem toho, tu máme ďalšiu tému, mechanicky spracované časti rastlín alebo extrakty z rastlín a tu sme sa e, snažili v podstate doplniť e, text komisie, aby bol úplnejší. A týka sa to teda e, samozrejme tých rastlinných e, extraktov, e, čo je e, veľmi široká téma, ale tu ide o to, aby to boli také látky, ktoré nepodliehajú registrácii podľa nariadenia REACH. Mm, toto spadá, tu sú niektoré časti, ktoré spadajú pod NV a iné časti, ktoré mm, spadajú pod kompetencie IMCO a AGRI Okrem toho sú tu ešte ďalšie témy, kde treba navrhnúť kompromisy, napríklad pokiaľ ide o e, tie e, kompetencie, e, ktoré máme spoločné. Ale ako som povedala, ešte stále sme na začiatku na úrovni rokovania tieňových spravodajcov, takže vám nemôžem dať úplne konkrétne informácie. A v každom prípade veľmi dôležité bude nájsť e, e, kompromis e, ohľadom limitov kadmia pre organominerálne hnojivá. Tá situácia, ako viete, je zložitá a poznáte aj moje stanovisko. To stanovisko je zatiaľ teda len také začiatočné. Ide o to, aby sa nastavil dialog. Ja sa domnievam, že je dôležité, aby sme e, e, v, prihľadaní kompromisu pamätali na tie dve témy, na ktorých sme sa možno ešte úplne e, nezhodli. Treba skutočne si uvedomiť, v akej fáze sú technológie na odstraňovanie kadmia a aká je situácia v oblasti eh, kontroly eh, kadmia, ktoré sa získava práve eh, v týchto technológiách extrahovania alebo oceňovania kadmia. Treba teda zvoliť realistický a holistický prístup, pretože nemôžeme k tomu skutočne pristupovať nejak úzko lebo tu máme pred sebou balík, ktorý, ako dúfam, bude pokrývať nakoniec rôzne stanoviská, diversifikovanú situáciu v jednotlivých krajinách a mm, jednoducho bude predstavovať tú realitu, ktorá existuje a mm, ktorú sa snažíme zohľadniť e, tak, aby e, to bolo prínosné pre jednotný trh. E, to sú skutočne ako veci, ktoré sme e, si overili v e, posledných rokoch e, v spolupráci s univerzitami, s vedeckým výskumným sektorom aj s malými a strednými podnikmi. Takže hm, ide o to, aby sa v prípade vstupu týchto produktov na jednotný trh skutočne všetky, zohľadňovala celá táto diverzita. Ďakujem. Merci beaucoup, madame. Euh, Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa, pani Gardini. Ďalej vystúpi vystúpia jednotliví tieňoví e, spravodajci. Ako e, prvý vystupí pán Počne. Ďakujem pekne. Ďakujem pani spravodajkyni za tieto návrhy kompromisných návrhov. Určite to bude dobrý základ potom pre e, ďalšiu diskusiu dnes po obede. Uvidíme, ako ďaleko sa dostaneme, e, aby sme týchto 853 e, pozmeňovacích návrhov vedeli nejako trochu znížiť. Je to veľmi nezvyčajný počet. Takže ja budem teraz vidím sa tým témom, ktoré ľahko budeme schopní vyriešiť a budeme sa venovať iba jednej konkrétnej e, téme a to je e, tá výhradná právomoc. Toto sú vlastne aj e, o tomto hovoria aj mnohé z tých podľaňovacích návrhov, myslím, že až jedna tretia, potom to sú tie fosfátové hnojiva. Um, väčšina z týchto pozmeňovacích návrhov posilňuje návrhy e, komisie, niektoré naopak sa snažia to trochu oslabiť a treba pripomenúť, že návrh komisie je e, znižovať e, prípadne kadmia zo 60 e, mg na kilo e, a potom 140, teda po 40 a potom e, po 12 rokoch e, až 20, teda, alebo teda iba 20 mg. E, e, potom boli tu pripomienky ktorí, e, alebo ľudí, ktorí chceli e, znižovať e, ten návrh alebo oslabovať návrh komisie, že tam je neviecký prístup výboru, vrátanie mňa a že pokiaľ ide o to kadmium, treba tam ešte ten dopad nejakým spôsobom vyhodnotiť. Naozaj ide tu o priority, niekto uprednostňuje také tie záujmy veľkých výrobcov hnojiva, to je ich voľba, ale veda hovorí Jasne, kadmium je vysokotoxické a e, naozaj jediný spôsob, ako znížiť vystavenie e, európskych občanov. E, vlastne toto je tento návrhy, e, navrhovaný postup. Už aj v minulosti sme sa pýtali expertov na toxicitu, aký majú názor. bude tam isté odlišné možno hodnoty konkrétne, ale ten trend bol jednoznačný. 60 mg kadmia na 1 kilo E, to sú veci, ktoré vedú, alebo hodnoty, ktoré už vedú e, k, e, k akumulácii kadmia v európskej pôde a pokiaľ tie hodnoty sa budú blížiť k 20 mg kadmia na 1 kg e, hnojiva, až tedy bude e, dochádzať k postupnému znižovaniu, alebo mohlo by to viesť k znižovaniu kadmia e, v pôde možno 20% za obdobie 100 rokov. Čiže tí, ktorí chcú obmedzovať to kadmium ešte výrazne, tí vlastne sú vynení z toho, že nezohľadňujú stanovisko farmárov alebo polnospodárov a v skutočnosti je presne opačné. My si nemyslíme, že polnospodári by mali mať tú istú ako výrobcovia, treba investovať financie DCA z EIB do technológií e, dekadmizácie e, a jednoducho polnospodári by mali byť e, chránení pred takýmito nečistými hnovinami, pokiaľ ich nechcú používať umyselne, nechcú ich predávať, teda také, ktoré sa predávajú v rámci ich národného trhu pod národnou legislatívou. A to sa potom týka ochrany spotrebiteľov. Ale my chceme mať kvalit- e, štandard kvality, ktorý by bol v súlade e, s politikou, tak aby sme chránili ľudské zdravie a životné prostredie. A teda my nepodporujeme znižovanie e, tých limitov kadmia, tak ako to navrhuje napríklad správodajca. A my sme presvedčení, že ten phase-out ten sa môže stať ešte rýchlejšie, najmä pokiaľ ide o tých 40 mg, po, tej vstup, po sú potom vstupe do platnosti a potom tých 20 mg, že by už platilo 8 rokov po vstupe do platnosti. E, a sme presvedčení, že mali by tam byť aj isté informácie, ktoré by mali v dispozícii e, pre pomospodárov, aby aj, teda, aj spotrebiteľov, aby mohli e, byť orientovaní, pokiaľ ide o nákup hnojiv. Čiže navrhujeme v takýchto hnojivách označovaných C tento objem kadmia takto nastaviť, ako som teraz povedal. E, toľko kadmiu a dúfam, že budeme v tejto téme úspešní a nájdeme spoločný základ pre vyvážený návrh tejto správy a že nebudeme sa venovať dva dni hlasovaniu ku každému z, tých, obrovského množstva, tých vyše 800 podmienacích návrhov. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Madame Görling pour le groupe ECA. Thank you very much. Um, I'm not the shadow. Ďakujem pekne. Ďalej pani Gerling. Ja nie som teňová spravodajkňa síce, ale vystúpim v mene nášho kolegu, ktorý je teňovým spravodajcom. My podporujeme snahu chrániť ľudské zdravie aj životné prostredie, ale samozrejme v prvom rade vždy treba vychádzať z vedeckých e, údajov. Pokiaľ o kadmium, bolo uh, už uh, veľa vedeckej diskusie, odkedy komisia navrhla tých 60 mg ako istý východiskový bod, pokiaľ o znižovanie, ale vychádzame naozaj uh, ako komisia uh, z údajov, z vedeckých údajov, ktoré medzičasom boli aktualizované. Tie štúdie hovoria o tom, že 80 mg. To stačí e, na to, aby sa kadmium e, neakumulovalo e, v pôde, ako sme nastavili teda to na hodnotu 80, to znamená, že priemer by bol nižší ako 80 a tým pádom by táto hodnota kadmia v pôde v Európe sa postupne e, znižovala. E, zároveň by sme chránili životné prostredie tým spôsobom a zároveň by sme nedávali nejaké mimoriadne záťaže našim e, výrobcom, našim polnospodárom a zároveň by to bol najambicioznejší návrh kdekoľvek na svete. Nejaké nižšie hodnoty to žiadna veda nepodporuje, žiadne vedecké údaje. Samozrejme, ja som si vypočula tieto, tieto, tieto diskusie. Samozrejme, vieme, že kadmium je ťažký kov, chceme ho znížiť čo možno najvyššie, ale niekedy to riziko e, a to vystavenie, niekedy sa trošku zamieňa. Ja si myslím, e, že e, boli tu veľmi extrémne názory, z môjho pohľadu extrémne, že by sme to mali znižiť až na 20. Neexistuje žiadne vedecké e, údaje, ktoré by hovorili, že takýmto spôsobom by sme mohli lepšie chrániť e, ľudské zdravie a teda oslabovanie, vy ste povedali, water down, e, to znie tak e, pejoratívne. My nechceme preza oslabovať, my chceme nastaviť takú hodnotu, ktorá je vedecky e, odôvodnená ako hodnota, kde rizika sa dajú už nejakým spôsobom, dá sa s nimi pracovať a spadá pod akceptovateľné limity. Na základe tohto by sme mali takúto politiku príjmať a nie na základe nejakej látky, ktorá pritom sa v prírode prirodzene nachádza a nikdy nemôže byť úplne eradikovaná. A ľudský život doteraz e, fungoval, aj v prítomnosti kadmia. Samozrejme, nikto nehovorí, že sa máme teraz sprchovať v kadmiu, ale my nastavujeme na tej 80 hodnotu, ktorá je vedecky akceptovaná a ako e, spadajúca pod tie limity, ktoré e, majú byť a opakujem, na celom svete by to bola napriek tomu najambicioznejšia hodnota. Už dnes máme ten trh s novými v Európe veľmi e, koncentrovaný, výrob, teda používateľe tak však platia vysoké ceny, nemali by sme tie ceny ešte ďalej zvyšovať našim polnospodárom. A my ďakujeme veľmi pekne E, kolegom, e, ktorí pod pripravili tie pozmeňovacie e, návrhy, aj pani spravodajkyni. Samozrejme, vieme, že tam je tých viac ako 800 návrhov, čiže nebude to ľahká úloha. Pani, pani a my určite s vami budeme spolupracovať, aby to všetko dobre dopadlo. Pán Federle ZND, no, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúcu. Táto téma je veľmi komplikovaná technická a takisto je to aj technicko-právna téma a domnievam sa, že pozmenujúce návrhy ukazujú, že tie výhrady sa uberajú rôznymi smermi a to už sa preukázalo na stretnutí tieňových spravodajcov, ktoré teda prebehlo aj ktoré určite prebehne dnes večer. Keď sa teda pozrieme na e, tie jednotlivé stanoviská, Švédsko je jednou z krajín, E, ktoré už v 80. rokoch e, vyžadovali e, striktné limity 40 mg spoločne s Fínskom, Českou republikou a ďalšími niekoľkými krajinami. Takže tie v podstate už ďaleko predbehli tento návrh už pred 30 rokmi a išlo o to, aby sa zabezpečilo, že budeme čo najmenej vystavený tým najviac kancerogénnym látkam bez ohľadu e, na to, čo urobíme s fajčením a znečistením ovzdušia, tak ešte stále budeme pod silným vplyvom kadmia. A keď sa pozrieme na e, jednotlivé e, otázky výskumu, alebo to, kde sme sa dostali vo výskume, je dôležité, aby sme skutočne pristupovali k tejto legislatíve vhodne. E, nesocialistická vláda v e, socialistická e, vláda v Švedsku chcela uvaliť ešte vyššie limity alebo nižšie limity, to znamená 20%, 20% na kadmium, ale zabránila aj v tom komisia. No a treba teda pamätať na to, že tí, ktorí chcú ísť ďalej v týchto limitoch, by takúto možnosť mali mať. Takže nejde tu len o zabránenie vyšších úrovní kadmia, ale ak e, jednoducho chceme e, mať označenie CE na týchto hnojivách, tak jednoducho musia plniť určité podmienky. Napríklad 80 e, mg to by znamenalo, že krajiny, ktoré majú prísnejšie kritéria, by museli oslabiť svoje požiadavky. A tí, ktorí by chceli mať vyššie požiadavky, by mali túto možnosť mať, ale zachovajú si to len na svojom trhu ale nebudú môcť eh, predávať eh, tým pádom na iné trhy. Biologické eh, hnojiva boli predmetom diskusie, takisto z hľadiska právneho rámca, z hľadiska budúcej o budúceho obehového hospodárstva. My máme veľa fosfátov, ale nevyužívame ich vhodne a určite keď budeme správne postupovať, tak rozšírime trh aj domácu produkciu a takisto e, znižíme aj e, mieru výskytu rakoviny v dôsledku používania kadmia. Takže máme pred sebou právne aj technické problémy, ale dúfam, že ten, tá spolupráca doposiaľ fungovala e, veľmi dobre medzi tieňovými spravodajcami a preto vám ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz za GUE dostáva slovo pán Štefan Ek. Ďakujem, pán predsedajúci vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážená pani Gardini. Naozaj ide o veľmi zložitú tému a preto nám skôr niekoľko všeobecných úvah. My ako poslanci vo výbore ENVY musíme vnímať svoju hlavnú úlohu v tom, aby sme boli súčasťou aktuálnych úvah e, o e, prepracovaní právnych úprav tak, aby bolo čo najnižšie nebezpečenstvo e, z rizikových látok v hnojivách, aby sme čo najmenej ohrozovali živočíchy, rastliny a napokon aj ľudské zdravie. Ide o e, zachovanie zdravia našich pôd a tiež tých najmenších e, tvorov, ktoré v pôde žijú a ktoré prispievajú k tomu, aby sme vôbec mohli hovoriť o zdravej pôde. A preto by sme mali mať za cieľ pracovať na takej zmene trhu s hnojivami, tak aby sme podporovali čo najviac organických e, druhov hnojív a čo najviac znižovali počet anorganických, anorganických. Avšak tak, aby to nemalo žiadne negatívne dopady na spodné, body, spodné vody a pôdy. Konzekventné obehové hospodárstvo pre e, zdravé hospodárstvo a tiež pre spotrebiteľa, tiež na ochranu životného prostredia je prospešné a tiež to e, pomáha aj znižovaniu negatívnych dopadov klimatických zmien a Tiež si to postupne e, bude vyžadovať aj e, nižšie nasadzovanie ťažkých korov, kovov a preto je podľa mňa nevyhnutné, aby kadmium, arzén, e, olovo a tiež ortuť v hnojivách boli zakázané. V súčasnosti najbezpečnejším prístupom je prístup niektorých členských štátov a síce zakázať už teraz hnojivá s vysokým obsahom kadmia. Celoeurópsky zákaz by bol podľa mňa najoptimálnejším riešením. V každom prípade by si to malo vyžadovať prísnejšie kontroly pri e, dovážaní hnojiv aj z tretich krajín. V roku 2003 prislúbila komisia návrh nariadenia v súvislosti s e, obsahom kadmia v minerálnych hnojivách. Dlho to trvalo, kým komisia aj konečne predložila tento návrh, ale lepšie neskôr ako nikdy. A teraz preto je na nás, na legislatívnych orgánoch a spolu na priemysle, aby sme tieto problémy riešili. Priemysel má záujem na ekonomických aspektoch, ale zároveň mu musí záležať na ochrane životného prostredia. Musíme im preto povedať, že existuje aj e, pri zachovaní životného prostredia a možno zachovania aj zisku. Ak budeme mať na jednej strane e, Um, ochranu ekonomických záujmov a na druhej strane ochranu našich životných eh, podmienov, našej pôdy, našho životného prostredia. Nesmieme váhať, čo uprednostníme. Pre, som presvedčený, že dnes večer sa nám podarí na eh, schôdzeteňov spravodajcov dostať sa ďalej v tomto procese. Mali by sme sa všetci však snažiť o dosiahnutie toho istého cieľa. Ďakujem. Merci beaucoup, merci beaucoup, Ďakujeme pekne, eh, pán kolega. A teraz dám slovo kolegom, ktorí sa chcú vyjadriť diskusii. Najskôr pani Rís. Ďakujem, pán predsedajúci. Pri prvej výmene názorov vo februári, ak sa nemýlim, na túto tému som zhrnula svoje stanovisko do dvoch hlavných otázok. Náš výbor musí predovšetkým podporovať hlavný cieľ komisie a tiež aj našej spravodajkyne a síce podporovať e, využívanie v čo najväčšej možnej miere organických hnojív, aby sme podporovali aj obehové hospodárstvo, aby sme zabránili kontaminácii spodných vôd a pôd. Ďalej, čo sa týka tejto kontaminácie, to je samozrejme najpodstatnejšie, týka sa to obsahu kadmia, ktorý, ktoré je e, v podstate hlavnou témou my sa však musíme e, snažiť e, pozrieť sa na celú vec prakticky. Všetky členské štáty nemajú e, rovnakú mieru dovozu no s obsahom s fosfátov. Ja môžem svojmu kolegovi Federlemu povedať, že ani nie všetky členské štáty majú rovnakú mieru kyslosti pôdy. Aj toto do značnej miere prispieva k akumulácii e, fosfátov, ktoré vysoko obsahujú kadmium a z toho vyplývajú zrejme aj do veľkej odlišnosti v našich reakciách k tejto téme. Pani spravodajkyňa už spomenula, um, je takmer 900 pozmeňovacích návrhov predložených. Ja želám veľa šťastia, veľa úspechov v tejto práci. Máme konkrétne 50 návrhov vo veci, ktoré sa týkajú uh, nášho stanoviska. Máme teda viacero možností, ako sa oberať uh, e, na ceste ku kompromisom. Pani Groste, ktorá tu dnes nie je, z dôvodov, ktoré celkom tiež všetci chápeme, sa ospravedlňuje kolegyňa. Eh, eh, Pre príležitosti francúzských volieb sa nezúčastnila. Ja som predložila tri pozmeňovacie návrhy sporu s kolegom s eh, Laviom. Dúfam, že tieto návrhy prispejú tiež k dopracovaniu sa ku kompromisom. Chceme predovšetkým znížiť našu závislosť od fosfátov, ktoré majú vysoký obsah kadmia. A to z dovozu zdôrazňujem, že chceme zaviesť um, čo najprísnejšie normy. Tých 40 mg podľa nás je reálnym cieľom a to do obdobia 6 rokov neskôr. Chcela by som ešte uh, reagovať na vyjadrenia kolegu Poca, ktorý sa vyjadril predo mnou. Predpokladám, že sa pokúsite pochopiť aj naše stanovisko. Neviem už presne, ako ste to povedali, že sa snažíme podliehať nejakému tlaku lobbystov, alebo ako ste to povedali. Ja už som sa eh, k tomu vyjadrila. Ide najmä o to, aby to bolo čo najpraktickejšie nastavené, aby sa to vôbec dalo v praxi uskutočniť. O to nám ide. Myslím si, že komisia to napokon eh, aj sama uviedla a síce, že v súčasnosti technika, ktorá by umožňovala dosiahnutie tejto hranice, nie je k dispozícii. Ja som samozrejme za to, aby sme pamätali na budúcnosť, aby sme sa snažili zatlačiť, zatlačiť to čo naďalej, ale chceme, aby to ostalo prakticky zrealizovateľné. Rozhodne nejde o to, že by sme podliehali nejakým tlakom lobbystov. Ďalšie dva pozmeňovacie návrhy, aj tie sa snažia o pridanú hodnotu v otázkach kadmia. Eh, 430. Kolega Krisa Fešner, ten žiada komisiu, aby vyhodnotila to, ako tieto nové hodnoty budú eh, reálne vďaka novým technológiám a ďalej 421 kolega Líza Hlvení eh, sa vyjadrujú eh, k nižším hodnotám, a síce 20 mg na kilo. Pozmývacie návrhy, ktoré vychádzajú skôr z logiky e, označovania a nie a maximálnych hodnot. Aj toto je podľa mňa reálny prístup vzhľadom na aktuálne možnosti. A, a ďalšia otázka, ktorá s tým súvisí, sú informácie, ktoré sú k dispozícii pre užívateľa na etiketách. E, ďalší môj návrh e, sa týka um, aspektov um, označovania hnojív značkou CE v prípade e, toho, že neobsahujú informácie o obsahu ťažkých kovov, je potrebné, aby orgány v e, prípade potreby zasiahli, pretože tu ide o ochranu ľudského zdravia a tiež, dajme tomu, by sa mohol zaviesť taký e, program, ktorý bude konkrétne vyhodnocovať mieru škodlivých látok v týchto produktoch. ešte posledná poda- poznámka, tu reagujem tiež na vyjadrenie pani spravodajkyne ja už som spomenula, že by sme mohli zájsť niečo ďalej v novej legislatíve, mohli by sme sa za, zamerať aj e, na zahrnutie aj reziduálnych um, výrobkov, tiež využiť e, aj um, odpady v našom obehovom hospodárstve. Um, odpady, ktoré, dajme tomu, pokrýva aj smernica 88. Pani Gardini žiada o rozšírenie tohto zoznamu um, látok. Ja Ehm, by som bola za to, aby sme sa snažili o e, tento druhý formát e, kompromisu. Ďakujem pekne, pani Ajuso, je ďalšia rečnička. Sí, muchas gracias, señor Ďakujem pekne. My vidíme, že naozaj ten hlavný problém e, v prípade tohto predpisu to je vlastne ten kadmium. O to tu ide v prvom rade. A Ukazuje sa, že tie limity, ktoré navrhuje komisia, nie sú v súlade s odporúčaniami vedeckého e, vedecké komisie alebo vedeckého výboru EU, pokiaľ ide e, o toxicitu e, a životné prostredie. Tam sa vychádzalo e, z rizikovej e, štúdie alebo štúdie vyhodnotenia e, rizik, kde tento výbor povedal, že nedochádza k akumulácii v pôde pod hodnotou 80 mg kadmia na kilogram hnojiva. A e, komisia vychádzala a iba z legislatívy troch krajín, Fínsko, Švedsko a Rakúsko, čo sú krajiny, kde e, polnohospodárstva je relatívne málo, malo sa tam používajú hnojiva a e, majú tam fosforické e, minerály, ktoré e, pochádzajú e, z nálezí, ktoré sa nachádzajú blízko. Čiže tam problém nie je, ale problém je pre ostatné krajiny. A táto legislatíva ne zohľadňuje odlišnosti v pôdach v jednotlivých krajinách EÚ. Napríklad u nás v Španielsku tá situácia je veľmi odlišná, tam je oveľa nižšia bežná alebo tá prírodná hodnota e, ako napríklad v prípade tých krajín, kde je e, vyššia e, vlhkosť e, vzduchu a pokiaľ ide o ostraňovanie e, kadmia e, vo fosforických e, horninách v daných krajinách. Momentálne vlastne technicky toto riešenie nie je možné a preto španielské, španielská delegácia EPP obhajuje to, že sa bude navrhovať kadmium hodnota 65 mg a minimálne dovtedy, kým nebude nejaké technologické riešenie, ktoré by umožň, umožňovalo odstraňovanie kadmia z fosforických e, horní. Pripravili sme viaceré pozmeňovacie návrhy v tomto duchu, takisto aj e, úvodné ustanovenia, e, kde hovoríme teda o tom, že toto je taký, taká surovina, ktorá predstavuje vysokú mieru možnosti toho, že bude nedostatková v budúcnosti. E, myslím si, že e, takýmto spôsobom teda e, alebo teda takto správodajci by na to mali pamätať na to, čo hovoríme, samozrejme, boli tu teda, opakujem, prezadné hodnoty z takých krajín, kde oni majú legislatívu v súlade s tým, čo oni potrebujú a čo oni spotrebujú, ale nie je to vždy vhodné aj pre ostatných. Ďakujem pekne. Ďalej pani Prista v mene komisie, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem, pán predsedáci, predsedajúci, dobrý, dobré popoludne. Dámy a páni, toto je veľmi dôležitý e, spis, e, ako si už povedali. E, v podstate je to jedna z prvých vecí, ktorú treba splniť v rámci akčného plánu pre obehové hospodárstvo. Veľmi súhlasím s vyhlásením, že je to veľmi komplexná téma, právne aj technicky vzaté. Je to v podstate aký priesečník medzi rôznymi e, typmi legislatívami, pokiaľ ide, napríklad ide o odpady a chemické látky. A tu v parlamente je, e, už bolo e, veľa našich kolegov z komisie a z rôznych oddelení, kým nakoniec sa dopracujeme k jednotnej pozícii. Takže to moje stanovisko je skutočne predbernej povahy na základe analýzy v tejto fáze a my takisto oceňujeme a uvedomujeme si, že sa na, tomto, na tejto téme veľmi pracovalo. A pokiaľ ide o počet e, pozmeňujúcich návrhov, je to jasné. Vyjadrím sa k niektorým tým novým pozmeňujúcim návrhom. E, tie nové, niektoré z tých nových návrhov zavádzajú novú terminológiu. Napríklad e, sa tu hovorí o minerálnych látkach a nie o neorganických, pardon, hnojivách a nie o neorganických hnojivách a rozlišuje sa medzi primárnymi a sekundárnymi výživnými látkami a tak ďalej. Ja mm, by som povedala, že vo všeobecnosti komisia vníma pozitívne všetky pozmeňovacie návrhy, pozmeňujúce návrhy, ktoré zlepšujú terminológiu a vôbec celkovo e, tie výrazy, ktoré sa používajú na trhu, aby sa zabránilo nejasnostiam. A my takisto e, sme toho názoru ako spravodajkyňa e, a mnoho ďalších v tom, že táto, toto nariadenie podporí investície do Eh, hospodárstva a ide o to, aby sa skutočne podpor, eh, to, to je kľúčové z hľadiska eh, komisia, aby sa umožnilo zhodnocovanie živín a samozrejme, aby sa využil plný potenciál obehového hospodárstva ale na druhej strane treba zabezpečiť, aby sa e, neoslabila ochrana zdravia a životného prostredia. Takže v tomto kontexte by som, a v tejto súvislosti by som chcela zdôrazniť 5, 6 e, našich takých základných e, tém na úvahu, jednak biostimulanty, rastlinné biostimulanty, pokiaľ ide o tieto rastlinné biostimulanty, tak sa domnievame a o definíciu, týchto stimulantov. Myslíme si, že to nariadenie e, tu musí postupovať veľmi obozretne, aby e, e, tie látky, ktoré sa tu majú regulovať, mali to označenie CE. Tu ide o také látky, ktoré napríklad majú zlepšiť toleranciu biotického stresu Komisia e, vylúčila takéto, návrhy z nášho, e, takéto látky z nášho návrhu. E, nie, že by sa to malo stratiť z trhu, ako som videla v jednom zdôvodnení, ale domnievame sa, že by sa to stále malo regulovať v rámci nariadenia o ochrane rastlinných produktov o ochrane rastlín. A potom ešte tu sú vedľajšie živočíšne produkty tieto e, by mohli byť zahrnuté do týchto e, hnojív s označením CE, aj keby tam e, nebol pritomný ten koncový bod produkcie takýchto výrobkov. To by znamenalo, že všetky vlastne takéto vedľajšie živočišné produkty by sa mohli zahrnúť bez toho, aby sa tam do, do, to, do týchto hnojív s označením CE, bez toho, aby sa tam predtým robila akákoľvek hygienická kontrola už e, neviem, ja si myslím, že tu e, je určité veľké riziko pre zdravie a životné prostredie, ktoré treba vyhodnotiť a kontrolovať. A po tretie, my sme sa zaoberali pozmeňovacími návrhmi, ktoré sa e, týkajú registrácie REACH, konkrétne vypustenie, vymazanie ustanovení o hodnotení chemickej bezpečnosti a chemických látok a, a, a, správ o chemickej bezpečnosti. Ale toto je potrebné pre všetky chemikálie, ktoré sú súčasťou hnojivých eh, produktov, hoci napríklad sú aj eh, v podstate eh, nízkeho obsahu. V prípade prvotných látok myslíme si, že je dôležité zachovať tieto požiadavky pre registráciu v kontexte nariadenia REACH. Ak by sa to totiž to stiahlo, spôsobilo by to rizika ktoré v súčasnosti nedokážeme vyhodnotiť. Nedokázali by sme toto následne aj kontrolovať. Ďalej, štvrté pozorovanie v tejto fáze sa týka definície minerálnych hnojív. Niektoré návrhy sa týkajú zníženia počtu látok, ktoré e, sa budú môcť označiť ako minerálne hnojivá. Mám na mysli najmä to 1% hodnotu pre organický uhlík a tiež kritérium prenosti v prípade fosfátov. Podľa našich analýz takýmto krokom by sme vylúčili mnoho inovatívnych eh, výživných látok, ktoré chceme presadzovať, eh, najmä mám na mysli konkrétne dajme tomu výrobky založené na popole, ale aj rôzne iné podobné, inovatívne látky. Podľa nás nie je dôvod e, pristupovať takémuto kroku, pretože polospodár tak či tak bude informovaný o agronomických e, efektívnych atribútoch e, a taktiež o efektívnosti fosfátov a taktiež o, o koncentrácii fosfátov na známke. A teraz, keď sa snažíme aj spolu s výskumným centrom vyhodnocovať dopady, dajme tomu, týchto nových látok z popola, zohľadňujeme aj efektívnosť eh, aj v kontexte eh, schvaľovania nových eh, kritérií, ale do veľkej miery sa dá vyhovieť týmto požiadavkám a práve vďaka uvedeným informáciám na známke ďalej. Po piaté, je tu snaha upraviť smernicu o nitrátoch. Chceme upozorniť, že táto smernica zavádza pravidlá pre využívanie hnojiv, aby sme zabranili kontaminácii vody a zahrňa to aj hraničné hodnoty pre využívanie spracovaných hnojiv. V znečistených oblastiach sú však možnosti požiadať si o výnimku z týchto noriem, ak to bude náležite odôvodnené z ekologických či ekonomických dôvodov. Komisia navrhuje toto nariadenie bez úpravy e smernice o nitrátoch a definície e, sú nezávislé od tých, ktoré sa uvádzajú v smernici o nitrátoch. Ide o dva rôzne druhy legislatívy. Jednak e, ide o nariadenie a v druhom prípade o smernicu. Majú iné rozsahy pôsobnosti a tiež sa nevzťahujú aspekty, ale budú sa navzájom doplňať. Komisia preto nepodporuje pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú smernice o nitrátoch. A ešte ku kadmiu, ak dovolíte. Máme závažné pochybnosti súvisiace s viacerými pozmeňovacími návrhmi. Nie je tajemstvom, že komisia mm, nechce zmierňovať hraničné hodnoty, ktoré sa stanovili v prípade kadmia. Niektoré pozmeňovacie návrhy sa snažia nahradiť tie prísne hodnoty inými doložkami. Myslíme si, že by to znamenalo iba zachovanie aktuálneho stavu. V prípade, že e, sa nestanovia dostatočne efektívne limitné hodnoty, tak nebude ani patričný výskum. Myslíme si, že revízna doložka by iba v podstate znamenala, že sa nič nezmenilo. V prípade, že to nebude spojené s veľmi ambicióznymi limitnými hodnotami, ktoré by sa mali stanoviť už teraz. Ďalej sú tu návrhy, aby tieto limitné hodnoty záviseli od toho, či fosfát je súčasťou zoznamu o kritických surovinách podľa nás by sa tým podkopali limitné hodnoty a tiež eh, by to bolo z správneho hľadiska dosť eh, otázne. Chcela by som sa ešte vyjadriť k vedeckému odôvodňovaniu, pretože sa to tu spomenulo. Uvádza sa to aj v niektorých odôvodneniach pozmiacich návrhov, a síce, že 80 mg na kilo na kilogram by bolo bezpečnou hodnotou a to nie je správne tvrdenie. Poprvé, 80 mg na kilogram e, sa už e, prejednávalo. V roku 2013 sa dospelo k záveru, že ide o neakumulačnú, hodnotu. Z dvoch dôvodov e, sa to však nemôže považovať za bezpečnú úroveň. Poprvé, dospelo sa k rôznym záverom o neakumulačnej povahe začiatkom roku 2000 e, sa tvrdilo, že je to 20 mg na kilogram, v roku 2013 to bolo 80 mg na kilogram. A začiatkom tohto roka to bolo už na úrovni 70 mg na kilogram. Teda panuje v tomto smere vedecká neistota, zatiaľ to nie je presne stanovené, hovoríme o neakumulačnej hodnote a síce to je hodnota, pri ktorej je aktuálna miera znečistenia konštantná. A druhým dôvodom, prečo to nie je bezpečná hodnota, je, že neakumulácia alebo aktuálny stav z hľadiska znečistenia neznamená, že kadmium a vystavenie kadmiu je bezpečné. A to sa jasne ukazuje, keď si čítate štúdiu EFSA o vystaveniu kadmiu vo výžive, kde sa hovorí, že príjem kadmia z potravy by sa mal znižiť, pretože aktuálna úroveň spôsobuje um, ohrozenie ľudského zdravia. Ešte veľmi stručne k tomu, či by členské štáty mohli e, si zaviesť aj prísnejšie hodnoty v tejto fáze. By sme chceli zôrazniť, že by to fragmentovalo trh. Isté, že o čo dlhšie budú prechodné obdobia, o to dlhšie by to e, fragmentovalo trh. Znamená to, že jeden z hlavných cieľov, a síce otvoriť jednotný trh pre všetky, druhých hnojív e, aj dovažené, e, že tento cieľ by sa v podstate nedosiahol. Ako som už spomenula, toto sú len niektoré z našich e, predbežných vyjadrení k tejto téme. Ešte je mnoho ďalších aspektov, ktoré sa týkajú pozmeňovacích návrhov. Celkom iste budete veľmi podrobne pracovať na ich analýze v najbližších niekoľkých mesiacoch. Ja vás môžem ústiť, že komisia je ochotná byť vám k dispozícii a e, prejaviť podporu v akékoľvek forme v snahe dosiahnuť kompromisu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. No, pani zastupkynia komisie, teraz dávam slovo späť našej správodajkyni, aby uzavrela diskusiu. Sí, grazie, Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Ja sa domnievam, že to je mm, rozprava, ktorá ukazuje, ako sme už na začiatku povedali, ako to všetko kvasí, povedzme, z rôznych eh, uhlov pohľadu. A skutočne to dáva, myslím si, dobrú predstavu o tom, ako, aká je tá téma živá. Ja si želám v prvom rade, aby sa nám v prvom rade podarilo eh, pozitívne zhodnotiť eh, tie skúsenosti, ktoré sme tu počuli aj zo vyjadrení kolegov a ktoré e, nadobudli rôzne krajiny a ktoré jednoducho vyplývajú z reálnych podmienok, ktoré sú v každej krajine odlišné. Už e, to vychádza z povahy pôdy napríklad, ako povedala pani kolegyňa Rísa. Takisto napríklad e, to aj s postojom Švédska, ktoré zaviedlo tak extrémne nízky limit pre kadmium, už pred mnohými rokmi a je to jednoducho e, iný e, pohľad e, na túto problematiku z hľadiska krajiny, ktorá nemá až takú dôležitú polnohospodárskú produkciu, v protiklade ku krajinám, ktoré majú veľmi dôležitú polnohospodárskú produkciu. No a pokiaľ ide o Taliansko a skúsenosť Talianska, myslím, že tá je veľmi dobrá, lebo my sme jednou z krajín, kde je polnohospodárstvo veľmi dôležité a Mm, mm, zároveň e, e, aj napriek tomu, e, že tie, tie, tie hranice kadmiu nás neboli vysoké, tak napriek tomu to nebolo dostatočné, takže to treba všetko znižovať, ako povedala aj zastupkynia komisie. Mm, to je v podstate v dnešnej dobe už e, limit, e, ktorý je vlastne polovičný v porovnaní alebo o polovicu ešte prísnejší než e, v iných krajinách sveta, napríklad v Japonsku a inde, kde majú takisto veľmi prísne environmentálne požiadavky. V Taliansku, ako som povedala, Taliansko je vlastne jednou z tých krajín, ktoré boli označené vlastne za najzdravšie v svetovom meradle v poslednej dobe z tohto pohľadu, takže to je pochopiteľne veľmi dôležité pre našu dôveryhodnosť a zároveň e, naša krajina e, venovala vždy veľký, veľmi veľkú pozornosť e, týmto témam. Takže ja skutočne dúfam, že toto všetko sa premietne ešte do lepších výsledkov. Nesmieme zostávať len na teoretickej úrovni, aby sme neriskovali to, že e, namiesto toho, že dosiahneme pozitívny výsledok pre všetkých, v snahe napríklad zaviesť drastický limit 20 gramov pre všetkých, aby jednoducho sa nestalo, že nakoniec to nebude mať efekt, aký si želáme. Takže verím tomu, že keď nájdeme tie správne miery, alebo tú správnu mieru, aj vzhľadom na to, aká je realita, aká je skutočnosť. A keď budeme skutočne postupovať realisticky, tak urobíme dobre všetkým občanom. E, keď jednoducho sa budeme snažiť zohľadňovať len, e, e, len to, čo vlastne vyhovuje pár tým ktorí už sú v zvýhodnenej pozícii, no tak skutočne pre všetkých ostatných e, to vlastne nebude mať žiadny prínos, lebo e, e, bude to znamenať, že nie všetci občania nakoniec, alebo v podstate menej občanov bude mať možnosť voliť ekologické potraviny Môžeme napríklad e, dosiahnuť to, že vytvoríme veľmi dobrú situáciu pre pár ľudí a pomerne nepreznú situáciu pre mnohých. Takže tomu sa treba vyhnúť. A treba si jednoducho uvedomiť, e, aká skutočnosť je a aká situácia v jednotlivých krajinách je. Ehm, samozrejme, sú krajiny, ako Holandsko, Švedsko a podobne, kde tá situácia je e, už veľmi, veľmi e, e, pokročila, alebo teda veľmi dobrá, len my sa musíme snažiť urobiť niečo, čo by bolo na prospech miliónov Európanov a nie len niekoľkých vyvolených. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme kolegom, ktorí sa vyjadrili. Ďakujeme pani spravodajkyni. Ešte upozorním eh, na to, aký je časový rámec. Vo výbore ENVI budeme hlasovať 30. mája. Eh, Ďalej vo výbore IMKO sa bude hlasovať 13. júla a v pléne sa bude hlasovať v septembri tohto roka. Týmto sme sa kolegovia dostali na záver dnešného programu, teda na záver prvého dňa našej schôdze. Stretneme sa zajtra o 9. hodine.